dosiahnuť sa na praktických krokov vpred, ktoré nám poslúžia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu stručnosť. A ideme na posledný bod programu. A ten sa týka ústnej otázky komisie o európskom e, sektore e, zemiakového škrobu po roku 2012. A najprv má slovo pani De Lange, e, to je autorka tejto otázky. Komisáris, de twee grootste fracties van dit huis, de EVP... Ďakujem pekne, pán komisár. Dve najväčšie Európ- skupiny Európskeho parlamentu, EPP, Európsky socialisti a demokrati, prijali jasne rozhodnutie spolu s Európskou komisiou, pokiaľ ide o zemiakový škrob. Budúcnosť, ktorý bude, ktorá bude mať dopad na potravinovú krúzu a ktorá je to vlastne obeď tejto krízy a má zmiznúť z nášho kontinentu. Je to sektor, ktorý môže ale zohrávať dôležitú úlohu v dosahovaní našich cieľov v roku 2012. Videli sme to v rámci health checku, že platby do tohto sektora sú združené a čiastočne rozdelené. Je to situácie, ktorá v roku 2012 e, vyústi do odstranenia takéhoto oddelenia. Táto situácia je veľmi citlivá, musíme mať lepší alebo najlepší možný prístup, aby sme prežili, aby sme boli konkurencieschopní voči ostatným sektorom, tak e, zemiakový sektor musí profitovať z toho rozčlenenia a preto musíme túto ekonomiku podporiť, podporiť biotechnológie a musíme brať do úvahy napríklad aj e, to, že nebudeme používať určité látky, miesto zemiakového škrobu, e, finančná kríza neumožňuje ten prechod, ktorý potrebujeme. Tento prechod sa neurobil dobre, musíme investovať. Na nešťastie toto sa nestalo a v roku 2012 to bude naozaj ťažké pristatie pre celý tento sektor, nie meké pristatie hovoríme o 6 tisícoch priamých pracovných miest, ktoré sú ohrozené a minimálne toľko nepriamých pracovných miest, ktoré sú tiež ohrozené, čiže asi 15 tisíc poľnohospodárov, ktorí priamo či nepriamo žijú z tohto sektora. A netýka sa to len e, severu Holandska, ale aj Nemecka, Francúzska či Polska. Pán komisár, v rámci poľnohospodárskej politiky dúfam, že sa postaráte o to, aby toto bolo meké pristátie, tak ako si to všetci želáme. A moja otázka, komisia, chcete vytvoriť nejaké prechodné opatrenia na dvojročné op- prechodné opatrenia z rozpočtového hľadiska, využijúc opatrenia, ktoré by umožnili, aby zemiakový škrob e, mm, teda bol zdrojom príjmom pre európskych poľnospodárov, aby mohli profitovať z podpory od momentu, keď sa budú snažiť dobrovoľne obmedziť túto produkciu. To je v centre našej diskusie, či Európska komisia súhlasí s nami v tom, že sektor zemiakového škrobu je zásadný sektor pre bioekonomiku a či Európska komisia príjme opatrenia na uľahčenie prechodu tohto sektora. Ďakujem, pani Delange. A teraz tiež ako spoluautor tejto otázky má na dve minúty slovo pán Bergman. Ďakujem pekne, pán predseda. Sektor zemiakového škrobu zrejme prechádza ťažkým obdobom, obdobím po roku 2012, pretože závisí od dotácií. Na severe Holandska ide o tisíce pracovných miest v sektore, ktorý je veľmi krehký. Nie je tam veľa iných zamestnávateľov. Toto sú ľudia, ktorí chcú žiť a pracovať vo svojich vlastných regiónoch a to platí pre všetky európske regióny. Pracovať a žiť vo vlastnom regióne, e, v regióne, v ktorom pochádzame. A je potrebné, aby Európska únia prijala opatrenia. E, nemusí to len stáť veľa, e, ešte stále tu máme nejaké zvyšné prostriedky z predošlých rokov a tie by mali umožniť poľnohospodárom, aby sa prispôsobili. Samozrejme, dotácie sa skončia v roku 2012 pre zemiakový škrob to nikto nespochybňuje, ale pre budúcnosť tohto priemyslu je potrebné, aby sme ponúkli e, alternatívy pre iné produkty, napríklad olej, ktorý umožní tomuto, týmto polnospodárom prežiť. Laura? Ďakujem, pán Berman. Teraz má slovo pán komisár. Pán predseda, ctení poslanci, dovolte, aby som poďakoval za otázku o budúcnosti zemiako, sektoru zemiakového škrobu komisia by eh, vám chce predložiť eh, stanovisko. Ehm, reforma tohto sektoru bola súčasťou ehm, previerky a preto rozhodla komisia o odpojení ehm, všetkých pomocí a odstránenie kvotového systému. Komisia zároveň ale navrhla postupný postupné uplatňovanie týchto rozhodnutí. To znamená, že prvne sa zastavia tieto, um, táto pomoc, tak uh, sa budú môcť uh, vlastne tie útrhy tomuto prispôsobovať. požiadavka na reštrukturačný fond, tak aký bol pre uh, cukrový priemysel, sa veľmi ťažko dosiahne um, v rámci rozpočtu, aj keď sú tu príjemcovia, ktorí, teda pestovateľia zemiakov súhlasení, že sa zúčastnia tvorby takéhoto reštrukturačného Medzinárodného fondu pre zemekový sektor však stále nebol dostatočným silným motivom ehm, v rámci existujúceho právneho rámca a nariadenia, ehm, ktoré malo vstúpiť do platnosti 1. júla 2011. Dovtedy určite bude ehm, založený tento fond, ktorý vlastne bude zabezpečovať reštrukturizáciu po dobu jedného roku a bude mať veľmi obmedzený rozpočet a vlastne pokrie to teda 40 celej produkt, činnej kapacity. Ako som už spomenul predtým, um, vlastne v, v rámci existujúceho rámca um, revízie polnospodárstva tam nie je možné navýšiť eh, prostriedky. Um, z sektor zemiakového škrobu, ako aj on oné ostatné sektory sa môžu teda ešte zúčastniť rozpravy o, týmto, o týchto otázkach. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo z jednotlivé politickej skupiny, ze skupiny OPP. Má slovo pán Jar. Ja, vielen dank. Ja... Eh, ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, eh, týmto naredením z 2009 spoločným upravením pladieb spoločnej polnospodárskej politiky boli zmenené mm, pravidla a ďalšie odviazanie v sektore mm, zemiakového škrobu sú e, dva e, prémie, ktoré e, doteraz boli spojené s výrobou a E, to sú platby podnospodárom a premia za zimekový škrob, e, ktorý e, predstavuje platbu fabrikám a podľa terajšej zmeny majú byť do toho zapojené obe pravidla a najneskôršia lehota je koniec 2012 a tá pomoc pre výrobu môže byť odpojená v členských štátoch už od roku 2010. To znamená, že tieto platby mm, sektoru zemekového škrobu sú teraz e, mm, napojené na produkciu a toto mm, podporuje nástroj pre riadenie trhu a tieto kroky pre e, tento sektor budú znamenať e, ťažký postih a výmera a pestovanie zemekového škrobu bude čo do schopnosti postihnuté v budúcnosti. A zatiaľ, čo nie sú žiadne alternatívy, treba rozmýšľať e, na primeraných e, prechodných e, lehotách a k tomu by sme mali ešte, mali ešte zlepšiť konkurenceschopnosť polnospodárov, ktorí chcú ďalej vyrábať zemiakový škrob. No aj o ich e, pomoci pri pokusoch alternatívnych e, poskytovateľov, ktorí sa rozhodnú proti tomu. Dôležité je proti tomu, e, dôležité je pritom mať krátkodobé rozhodnutie komisie a Dobré rozhodnutie je vždy dobré a ťažké rozhodnutie je vždy vyzval, ale najhoršie je, keď nie je prijaté žiadne rozhodnutie, pretože žiadne rozhodnutie znamená nečinnosť a nečinnosti je pre hospodárstvo smrteľná. Preto mm, žiadam komisiu, aby si to rozmyslel a aby um, hľadala um, vhodné cesty a spôsoby v záujme našich poľnohospodárov. Ďakujem. V um, mene ALDE 1,5 minúty pán Mulder. Ďakujem pekne, pán predseda. V dokonalom svete Helček vedie k zlepšeniu situácie, ale v oblasti e, zemiakového škrobu to tak nie je. Keďže mnohé podniky e, sú ohrozené bankrotom, pretože ceny zemiakového škrobu sú príliš nízke. A problém je práve spojený s touto cenou škrobu. Je to osobitný sektor, tento sektor zemiakového škrobu, pokiaľ ide o biochémiu, sú to nové produkty, ktoré boli vyvinuté, ale nesmieme prerušiť tento pokrok. Slova komisie nám neumožňujú byť optimistickí a moja otázka na komisiu je, či chcete revidovať situáciu, aby tu bol intenzívny dialog s týmto sektorom, pretože podľa mňa pokiaľ ide pre európsku kampaň a polnospodárov, potrebujeme riešenie a sektor zemiakového škrobu je špecifický, musí prežiť a bolo by dobré, keby komisia prijala opatrenia, ktoré sú také výnimočné pre tento sektor, ktorý je tiež výnimočný. Ďakujem pán Muzar, teraz ako konzervatívca reformistov na jednu minútu pán Vojčechovský. Ďakujem, pane Ďakujem pekne, pán predseda Počas eh, predchádzajúceho legislatívneho obdobia parlamentu som eh, dvakrát bol spravodajcom, ktorý pracoval na mm, škrobových kvótach, na kvótach pre škrob. A mal som viaceré kontakty so zástupcami sektoru. A snažil som sa vziať do úvahy E, túžby tých krajín, ktoré neboli spokojné s kvótami. A vtedy som hovoril, že aká jemná je tá e, rovnováha prevažuje v tomto odvetví. Dnes e, počúvame, že celý ten, celé toto odvetvie je ohrozené, dokonca, že môže sa vytratiť. A to ma dosť trápi, keď som svetkom toho, že jeden odvetvie za druhým um, sa dostávajú do problémov ehm, mliečne výrobky, tabakové výrobky a teraz zase je to zemiakový škrob, ktorý sa dostáva do rovnakej situácie. A teraz si myslím, že mali by sme už dokladne pre pouvažovať o týchto problémoch a možno by sme sa na to mali dívať z nejakého úplne iného pohľadu. Možno, že už tie základné princípy jednoducho nie sú postačujúce a neplatia. Predseda, ďakujem pekne, pán Vojčechovský. Teraz prejdeme na Catch the Eye. Na jednu minútu má slovo pán Kalinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm mojej e, farme sme produkovali zemekový škrob po mnohé e, roky a mm, Volám sa, že viacerí e, producenti chcú prestať s touto produkciou a to spôsobí veľké problémy spracovujúcemu potravinárskému priemyslu a v roku 2013 sa ich hospodárska situácia zhorší. Takže ja by som mm, chcel vyjadriť, že ja som za to, aby sa ponechali existujúce nástroje pre zemiakový škrob. Potrebujeme mať aspoň minimálnu podporu, aj minimálne ceny. A keď hovoríte o cukrovom mm, odvetví a ich reforme, nebol to veľmi dobrý príklad, pretože to bola veľká k e, blamáž pre európskych farmárov. Takže to nebol veľmi dobrý príklad, pán komisár. Ďakujem pán Kalinovskému. Teraz dávam slovo pani Köstinger. Ďakujem pekne, pán predseda. 20 menej emisí skleníkových plynov a 20 e, podiel obnoviteľných energií a 10 e, paliv musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov a toto sú cieľe Európskej únie, aby e, sme konali proti e, klimatickým zmenám a zabezpečili nezávislé dodávky energie. Ale otázka je, ako majú byť tieto cieľe dosiahnuté, hlavne keď tie sektory, ktoré k tomu e, majú prispiať sú vyčerpané a poľnohospodárstvo môže poskytnúť veľký príspevok k plneniu cieľov 2020 a v jednotlivých oblastiach poľnohospodárstva však politika tu na to zabrane. E, hlavne prostredníctvom e, tzv. health check e, sa masívne zasahuje do produkcie a minimálne ceny zasiahli a tento sektor vystavili ho veľkému tlaku a aj tu treba konať a od komisie želáme, aby našla opatrenia, aby hlavne výrobu zemekového škrobu zabezpečil v regiónoch, kde nie sú možné alternatívy a využívanie produktov a priemyslu zemekového škrobu bude mať aj v budúcnosti veľký význam. Ďakujem, pani Köstinger. Pán Kelly, tretiekrát ste dnes eh, chytili moje oko a máte jednu minútu. Hm, pán predseda. catches the eye. So thank you for facilitating me. Ďakujem, že ste eh, si ma všimli. A ja som z Írska a zemiaky eh, sú pre nás veľmi dôležité, pretože pred veľkým hladomorom keď udrel mor. V 47. 4 milióny ľudí zomreli na následok tohto. Čiže bez zemiakov žiadne jedlo nie je celkom tak komplexné, preto všetko, čo ohrozí budúcnosť zemiakových fariem, e, priamo sa dotkne všetkých Írov. Zdieľam obavy ohľadom budúcnosti zemiakového priemyslu a komisár povedal, že v v novej eh, spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2013 eh, zemiaky eh, budú mať veľmi dôležité miesto. Ďakujem, pán predseda, že predsedáte tejto schôdze. Ak by som nebol proti klonovaniu, myslím, že vy by ste boli hodní klonovania. Naozaj to je od vás veľmi milé, hovorí pán predseda, veľmi si to cením. Pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne za túto zaujímavú diskusiu. Súhlasím s vašim názorom, že zemiakový škrob môže zohrávať v budúcnosti E, dôležitú úlohu. Ide o nové bioprodukty a nové produkty a chápem vaše obavy, že po konci e, teda potom, ako sa prestane podporovať, ten, podporovať tento sektor, tak to spôsobí problémy. Avšak musíme brať do úvahy rozpočtový rámec, v ktorom fungujeme, právny rámec, rámec a e, generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo e, získa už čoskoro výsledky prieskumu. E, a diskusie ehm, po roku 2013 budú pokračovať. Ja som presvedčený, že efektívnejšie udržateľné riešenie je možné nájsť a že je to lepšie ako akékoľvek e, súčasné ad hoc opatrenie, ktoré by sme mohli dosiahnuť. Ďakujem. Pani Delange, prepačte, nemáme vás na zozname, ale ak chcete niečo povedať, niečo veľmi dôležité, tak máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, eh, chcela som len odpovedať na mm, otázku pána Kellyho, ktorý nám hovoril o tom známom hladomore. Eh, nehovoríme o tom historickom zemiaku, ide o zemiak, určený na výrobu škrobu. Nie o to má dopad dopad, ale nie priamo na zemiaky, na priamu spotreby, spotrebu. Zemiakový škrob naozaj musíme tu nájsť riešenie riešenie čo najrychlejšie, pretože vždy, keď e, hovoríme o situácie mimo alebo za obdobím roku 2013, alebo vždy, keď hovoríme o roku 2013, tak musíme mať na zreteli to, že to bude už neskoro, v roku 2012 a v roku 2013 musíme nájsť prechodné opatrenia,